Dear President, Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder auf. Milí kolegovia a kolegyne, rokovanie začína znovu a začíname so správou uh, o pani Marieta Ginaku o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni. Parlament je dnes vyzvaný, aby prediskutoval správu, ktorú som vypracovala v mene e, inštitucionálneho výboru a ktorá sa týka nariadenia o stanovách, o európskych politických stranách, ako aj o financovaní e, zo strany Európskeho parlamentu. Hoci už existuje nariadenie v tomto smere, doteraz európske politické strany nemohli profitovať e, zo štatútu, ktorý by bol hodný Lisabonskej zmluvy a Európskej únie, teda štatútu, ako je to definované v článku 10.4 Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí, že európske politické strany majú európsky politický konsenzus a je to výraz politickej vôle občanov. E, politická strana nemôže fungovať iba ako um, mimovládna politická strana. Ako mimovládna organizácia, pardon. Uh, na základe správy generálneho tajomníka o financovaní strán a na základe návrhu na vytvorenie špeciálneho štatútu pre politické strany a na základe správy, ktorá bola prijatá v roku 2003 Európskym parlamentom o dôležitosti prijať takýto štatút, v tom čase Lisabonská zmluva ešte nebola schválená, No a teda vychádzajúc z rozhodnutia predsedníctva z 13. januára, eh, medziinstitucionálna komisia po tom, čo si vypočula všetky politické strany, všetkých predsedov, generálneho tajomníka na európskej úrovni a na základe stanovisk expertov eh, v inštitucionálnej oblasti a po vypočutí eh, dvora auditorov sme prijali túto správu, kde žiadame Európsku komisiu, aby nám predložila návrh preto, aby sa implementoval skutočný štatút európskych politických strán. Tento štatút bude obsahovať sériu kritérií, ako to hovoríme v našej správe, takže je potrebné, aby strany boli zastúpené minimálne v 7 členských štátoch mohla by sa uznať aj regionálna strana v prípade, že regióny majú legislatívne kompetencie. Budú tu tiež kritérium pre uznávanie európskych strán a ich financovania, preto aby mohli byť financované, ehm, budú musieť mať minimálne jedného poslanca v Európskom parlamente. Potom budú mať takéto strany možnosť umožniť občanom, aby sa stali členmi týchto strán. Budú to tiež pridružené národné strany, ktoré budú teda pridružené k európskym stranám. Týka sa to európskych stran a nadácií. A to, čo hovoríme v správe, je jeden z najdôležitejších prvkov a síce definovanie právneho štatútu v politickej e, oblasti. Musí to byť teda pokryté európskym právom. Výbor pre štúcené otázky dlho diskutoval o tejto téme a prijal túto správu. Prakticky jednohlasne bol tu veľmi, boli tu veľmi malé rozdiely. Bolo tu niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Ide teda o myšlienku, ktorá je veľmi silná, ktorá umožní posilniť európsku demokraciu. A pokiaľ ide o financovanie, tak v správe hovoríme, že 10 financovania musí pochádzať z vlastných zdrojov strany. A dary, ktoré doteraz predstavovali 12 tisíc eur, by sa mali zvýšiť na 25 tisíc eur. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisár Ševčovič. Má pán Ševčovič. Much, Ďakujem pekne, pán predseda, za príležitosť diskutovať s vami o tejto správe. Eh, ďakujem veľmi pekne pani Gianaku za prípravu tejto iniciatívnej správy, pretože považujeme túto tému za veľmi dôležitú. Vieme, že európske politické strany zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní Európy. Predovšetkým to, že e, prispievajú k tomu, že politické otázky sú diskutované z pohľadu európskych občanov včas a náležitým spôsobom e, nie len počas predvolebných e, kampaní, ktorým dominujú veľmi často národné otázky. Tiež e, vítam váš tón, teda tón vašej správy a teším sa na budúce diskusie. Článok 12 nariadenia 204 lomené 203 Eh, hovorí, že do 15. februára 2011 eh, sa bude publikovať správa o eh, aktivitách, ktoré budú financované a správa ukáže, kde sa môžu robiť prípadné doplnenia zmeny. Ako sme povedali, je to iniciatívna správa pani Gianaku a vnímame ju ako aj príslušné dokumenty e, ako pozitívny krok, ale myslíme si, že určité e, veci, určité kroky by sa mohli e, precíznejšie určiť. Myslím si, že by mohlo dôjsť k ďalšej revízii eh, tohto eh, spomínaného eh, článku. Ak by parlament dospel k záveru, že relevantná legislatíva si vyžaduje pozmenenie alebo nová legislatíva je potrebná, komisia zváži tieto závery a ak sa na tom dohodne, tak podnikne potrebné kroky komisia. Tiež bude uvažovať nad tým, ako toto nariadenie 204-203 sa môže zlepšiť v budúcnosti, tak aby prispelo k transparentnosti financovania na európskej úrovni, tak aby sme mali e, skutočný európsky politický priestor. Čo sa týka právneho štatútu pre európske politické strany, som si vedomý, že nie je to poprvýkrát, čo parlament e, vyzýva k tejto otázke. E, tiež sa o tomto hovorilo v štúdii výboru AFKO a som si vedomý, že v, z Ide tu o veľmi komplexné politické a právnické otázky, preto si to vyžaduje veľmi podrobnú a metodickú analýzu. To isté by sa dalo povedať aj o ďalších e, otázkach v správe, ktoré by si vyžadovali e, zmeny a doplnenia nariadenia o financovaní a tiež e, možné všeobecnejšie, rozsiahlejšie e, riešenia. Na záver by sme mohli povedať, že táto správa otvára otázky, ktoré sú veľmi dôležité a vyžadujú si našu plnú pozornosť. Preto sa teším na našu dnešnú debatu, ako aj debatu v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár Ševčovič. A teraz ideme podľa politických e, skupín. Najprv pán kolega Cassini. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, ktorá odvedla veľmi dobrú, inteligentnú prácu. Keď hovoríme o politických stranách, sú tu dve ťažkosti, ktoré treba zobrať do úvohy. V žiadnej krajine nie sú e, veľmi dobre vnímané a politické strany sa považujú e, za subjekty, ktoré sledujú iba svoje národné záujmy a nie európske záujmy a preto Eh, čo sa týka verejnej mienky. Ľudia jednoducho teda nemajú veľmi vysokú verejnú mienku o tých stranách a na to treba reagovať nielen v rámci Lisabonskej zmluvy, ale aj vo väčšine európskych ústav eh, funkciou eh, strany je obhajoba národných záujmov a budovanie demokracie ako aj sledovanie spoločného dobra. Hovorím tu o ústavách, nie o e, zákonoch. Hovorím o tých e, základných pravidlách európskych členských štátov, takže budeme musieť definovať e, spoločný európsky štatút. My nechceme, aby európske politické strany boli iba súčtom jednotlivých strán. Potrebujeme politické strany, ktoré budú myslieť a fungovať v európskom kontexte ak budeme mať spoločný európsky zákon, možno budeme mať aj e, európsky e, volebný okrsok alebo európske volebné okrsky a to zvýši pocit občanov e, toho, že teda prislúchajú, k, že sú súčasťou Európy. Myslím si, že musíme mať návrh alebo iniciatívu zo strany Európskej komisie, ktorá e, zaradí európske e, strany na úroveň e, takú, že budú mať vlastnú právnu subjektivitu, že budú môcť zastupovať záujmy európskych občanov. Ďakujem pani Gianakov a ďakujem aj pánovi komisárovi za sľuby. Ďakujem pán Kasiny a teraz pán kolega Ger Salom. Ďakujem. ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár, ďakujem aj pani spravodajkyni za vypracovanie tejto správy. Myslím si, že bude veľmi užitočná na to, aby komisia podnikla potrebné kroky k zlepšeniu a vytvoreniu systému, ktorý bude uznávať európske politické strany. Európska demokracia je zastupiteľskou demokraciou. Budovanie zastupiteľskej demokracie je veľmi dôležité a už od polovice 19. storočia, od zavedenia volebného práva uh, uviedol, uviedlo do praxe uh, vlastne odovzdávanie hlasov občanov ich voleným zástupcom. Uh, táto demokracia má pevné základy, ale občas potrebuje aj reformy a nové spôsoby na, na vyjadrenie vôle občanov a takéto boli napríklad, v tomto duchu boli aj podniknuté kroky v tomto parlamente e, ohľadom Európskej občianskej iniciatívy. Zastúpenie občanov nikdy nebolo slobodné bez plurality názorov. Len vďaka pluralite, len vďaka európskym, e, teda vďaka jednotlivým stranám existuje táto pluralita, existuje sloboda názorov tieto strany prispievajú k vytváraniu verejnej mienky, ponúkajú alternatívy, Eh, sektorálne aj vládne programy, eh, koordinujú eh, spoločenské otázky, sociálne záujmy, prispievajú k komunikácii medzi občanmi a tými, ktorí sú vo vláde. Ako jeden teoretik raz povedal o politických stranách, strany sa nevytvorili preto, aby hovorili občanom o tom, aké sú potreby vládcov, ale aby hovorili vládcom, aké sú potreby ambície občanov. A to funguje na národnej úrovni a potrebujeme to teraz preniesť aj na európsku úroveň. Preto sa musíme snažiť o vytvorenie príležitosti a rámca na to, aby európske politické strany mohli v rámci európskeho územia plniť tieto úlohy, ktoré už plnia na národnej úrovni. A preto Základné, základnou vecou je vytvorenie e, právneho štatútu. A o to sa snaží aj vlastne táto správa. E, strany, ktoré by mali e, teritoriálnu príslušnosť, ktoré by sa správali podľa istých pravidiel. A nakoniec dúfame, že komisia spustí mechanizmy na zdokonalenie, na vylepšenie tejto situácie, ktorá momentálne nie je samozrejme dokonalá, čo sa týka financovania politických strán. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Ilčev. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa sleduje e, logiku posledného vývoja, nedávneho vývoja, ktorého cieľom je posilniť záujmy občanov v EÚ. Aby sme mohli regulovať postavenie politických strán dnes, znamená, že musíme vytvoriť občianskú spoločnosť bez hraníc. Táto správa je dôležitá, pretože posilní európske politické strany ako zastupiteľský výraz demokracie v EÚ. Viac ako 100 pozmenujúcich návrhov sa navrhlo k tejto správe. Výsledkom je 7 kompromisných pozmenení a to len ukazuje, aký záujem každý v parlamente prijavil k tejto správe. Predstava, aby európsky politický systém bol pružnejší, príťažlivejší a primeranejší politickému vývoju v Európe, okrem iného aj tým, že budeme regulovať finančnú situáciu politických európskych strán. Nejde o to, aby sme vytvorili jednotnú európsku politickú stranu, ale aby sme vytvorili spoločnú mapu a postarali sa o to, že strany a nadácie e, konajú synchronne. Táto správa a vývoj, ktorý bude po nej nasledovať, musia zmeniť status quo v ktorom európske politické strany sú predložením národných strán, vnútroštátnych strán. V kontexte tejto ambície musíme riešiť tie podmienky pre priame individuálne členstvo európskych občanov v európskych politických stranách. Hovorilo sa o viacerých citlivých veciach v tejto správe. Napríklad sa poukázalo na rozdiel medzi kritériom zriadenia politickej strany na jednej strane a na založenia jej na druhej strane. Musíme túto správu e, zaruš- e, podporiť, aby sme mohli začať aj novú časť vo finančnom nariadení, ktoré sa týka financovania politických strán. Áno, pán predseda, milí kolegovia, jasná právna úprava politických strán v Európe je dôležitá pre vytvorenie Európskej občianskej spoločnosti, pre vybudenie európskej politickej diskusie, ako aj pre príspevok tomu, že Európska aké veci sa budú riešiť európsky, európskymi voľbami, argumentami a nie tak ako dnes, najmä vnútroštátnymi. Ďakujem veľmi pekne pani Džanaku za jej správu. Veľmi intenzívne sme spolupracovali. Zo začiatku sme nemohli so všetkým súhlasiť, ale pokiaľ ide o výsledok, tak s tým môžeme byť veľmi spokojní Chcem poukázať na niekoľko bodov, ktoré boli pre nás mimoriadne dôležité v diskusii. Napríklad, my sme toho názoru, že tie strany, ktoré sa zúčastňujú demokratickej súťaže, musia byť aj v svojej podstate demokratické a to platí aj pre voľbu orgánov, vytvorenie kandidátiek, je to v odseku 5, paragrafe 5, to považujem za veľký pokrok. Potom je tam ešte veľa ďalších bodov, o ktorých nechcem teraz hovoriť. Ešte chcem hovoriť o tom najdôležitejšom bode a to je tá požiadavka, že už máme jedného poslanca v EP pre, v parlamente. Predtým to bolo potrebné takto pre financovanie ako aj e, teraz je táto podmienka platná pre financovanie, pretože uznanie a financovanie treba rozlišiť. Uznanie si je e, výsadou demokratickej súťaže. Umožňuje to zriadovanie, vytváranie nových politických strán v Európe. To nesmieme obmedziť, ale pokiaľ ide o financovanie, tak to môžeme naviazať na minimálny úspech. A preto sme spokojní aj s týmto výsledkom, i keď by sme boli radšej, keby to bolo lepšie vypracované a preto máme pozmenujúci návrh k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Hefner a teraz kolega Henan. Pán predseda, demokracia nie je periodické právo, ktoré znamená, že dáte na novembný listok krížik Znamená to aj prepojenie medzi vládou a tými, ktorými sa vládne. Pre funkčnú demokraciu potrebujete tých, e, potrebujete demos, potrebujeme to, kedy potrebujeme povedať my. Sima, e, sila systému musí byť e, sila v tom, že môžeme konať my nemôžeme vytvoriť funkčnú demokraciu byrokratickými snahami. O to sme sa pokúsali v EÚ. Vytvorili sme všetky tie atributy demokracie, Európsky parlament, voľby, politické strany, ale nemôžete prinútiť ľudí, aby sa cítili Európenmi takými istými spôsobmi, ako sa niekto cíti Norom, e, Japoncom a podobne politické strany vyrastajú organicky, pretože občania a ľudia ich uznávajú ako niekto, kto chráni ich spoločný záujem. Inak sa to nedá urobiť, proste to nie je byrokratické riešenie. My sme proti tejto legislatíve, sme proti nadnárodným stranám, my sme za aliancie strán, sme za jednotný štatút, sme, za zvýšenie rozpoč- sme proti zvýšeniu rozpočtu a E, myslíme si, že to je nesprávne v tejto ekonomickej klíme a ja podporujem tú myšlienku, že tieto nadnárodné strany by mali byť oprávnené čerpať európske peniaze, iba keď to schválené v národným referendum. Nemôžeme vytvoriť Európanov tým, že budeme čerpať verejné európske peniaze. Keď dáme všetky naše rozpočty spolu, to nepomôže, aby sme presvedčili ľudí, aby verili v túto myšlienku. Ďakujem veľmi pekne, pán Henen. A teraz kolega Šolc. Pán predseda, pán komisár, milí kolegovia a kolegyne, len môžem privítať, keď Európsky parlament rieši otázku demokratizácie európskych procesov vážnym spôsobom, aj praktickým spôsobom. Ide tu o to, aby sme ďalej rozvíjali európske strany, tak ako je to uvedené v správe pani Džanaku. Je to totiž už politická realita v európskom každodennom živote, ale zatiaľ nie sú Ehm, rovnocenným partnerom vplyve na politiku. Potrebujeme politické strany aj na európskej úrovni, ktoré majú svoj pevný základ spoločnosti a opierajú sa o vnútrostranické demokratické štruktúry a predpisy. A potrebujeme, aby zohrávali silnejšiu úlohu vo voľbách do Európskeho parlamentu a pri vytváraní európskej verejnosti. Pokiaľ ide o konkrétnu správu, tak by som si želal oveľa viac odvahy od spravodajkyni. Vzhľadom na právo iniciatívy parlamentu by sme mohli naozaj urobiť veľký krok vpred pri ďalšom rozvíjaní politického a stranického systému v európskych inštitúciách. Krok, ktorý mnohí občania očakávajú a ktorí chcú, aby sa vykonal Máme tu navzájom súvisiace rozhodnutia na vnútroštátnej európskej úrovni a treba riešiť aj vzťah medzi politickými stranami, aby konali spolu transparentným a ovplyvniteľným spôsobom. Áno, Európsky parlament by mal teraz vyzvať rozhodne komisiu a radu, aby v tomto zmysle boli iniciatívni a ja očakávam aj konštruktívnu spoluprácu medzi komisiou a radou v tomto duchu. A teraz kolega Egnu, jedna minúta. Táto legislatíva umožní Európskej únie, aby vynakladala peniaze na referenda, aby zabezpečila, že kúpime ten správny výsledok. Prvýkrát to bude zmena. E, Spojené kráľovstvo bude mať referendum vždy, keď navrhnete e, odobratie právomoci od našich voličov. Je tu séria správnych odpovedí, takže chcete odňať peniaze našim daňovým poplatníkom, aby to bola doktrína vašej verzie pravdy. Vaša legislatíva a pán Dav, liberálny demokrat z mojho regiónu, podporuje Spojené, Spojené kráľovstvo a kolaps istej strany. Nikdy Európska únia ne, neukázala tak jasne e, britským voličom e, túto iniciatívu. Je tu deštrukcia, pretože legislatíva nám umožňuje financovať referenda a mnohí v mojej krajine dlho na toto čakali. Vytvára to príležitosť, aby sme e, sa úplne odizolovali od našich voličov. Ešte jedna otázka pani kolegyni Sinclair, ak by ste dovolili. Pán kolega, nech sa páči, pani Sinclair. Ďakujem pekne, pán predseda. Spolu s mojim kolegom, pánom Anielom, súhlasím, že politická strana, ktorá bude akceptovať financovanie podľa týchto pravidel, ako e, poli- Európska politická strana musí, bude, bude musí mať svoj program a činnosti podľa európskej legislatívy a v súlade E, s európskymi pravidlami na všetkých úrovniach. Bude to teda strana, ktorá stratí všetky svoje princípy. E, súhlasíte so mnou v tomto, pán Eniu? Položili ste mi otázku. Áno. Urobíme maximum, pretože využívame peniaze, diablové peniaze no, na Božie činy. Na toto sme tu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Egňu. Ja som vás teraz vás označil za pána Bronca. Ďakujem kolegovi Egňu a teraz kolega Bronc neprišiel. Takže teraz idú ďalší rečníci. Najprv kolega Traškovský, dve minúty. Dovolte mi najskôr poďakovať našej spravodajkyni pani Janaku a komisii za výbornú spoluprácu vo veci výbornej správy. Sme naozaj v procese vytvárania európskeho demosu, ako <clears throat> pán Hanen teraz nám povedal. Ja teda neviem, nešiel by som až tak ďaleko. Myslím si, že chceme, eh, aby sa v tomto momente posilnil európsky priestor, aby sa oživila diskusia o európskych témach. Myšlienka tejto inštitúcie je, aby európsky občania boli bližšie k tomu, o čom tu diskutujeme a čo by bolo jednoduchšie, ako v podstate začať diskutovať o európskych otázkach spolu s nimi. A mimochodom, neviem, e, e, či vy, ale ja som priamo zvolený člen tejto inštitúcie, nie byrokrat a v podstate chceme navýšiť vizibilitu európskych politických strán, ku ktorým všetky, všetci patríme bez ohľadu na to, či sedíme vľavo, v strede alebo napravo. A mm, chceme sa vymaniť e, z tieňa, pretože e, nikto presne nevie, aký je ich štatút, čo robia, či e, prinášajú nejakú pridanú hodnotu. A my veríme, že áno, to je možnosť mať určitú prezentáciu programu a v budúcnosti e, budeme bojovať v európskych voľbách o, o, za európske témy a nebudeme sa vrácať stále k národnej e, retorike. Myslím si, že táto správa je pozitívna z troch dôvodov. Je tu rovnováha medzi operatívnymi orgánmi, par- parlamentnými skupinami a je tu jasné prepojenie s tým, čo robíme tu na tejto pôde, prepojenie financovania s prítomnosťou e, v Európskom parlamente. Po druhé, je tu organizačná konvergencia európskych politických strán a európskych fondov, čo je teda veľmi chválihodné. A potom sa posilňuje, objasňuje financovanie európskych politických strán a to si myslím, že to by malo byť cieľom nás všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani kolegoňa Flašiková Beňová dve minúty. Pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda Európskej komisie

Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa. A teraz kolega Dav. Uh, uh, Národné politické strany um, majú problém um, zachovať kurz európskej integrácie v demokraticky efektívnym spôsobom. To je veľmi vážne. Je tu priepasť, ktorú musíme vyplniť, medzera, ktorú musíme priplni, vyplniť a prepojiť občanov a európske právomoci, ktoré sa vykonávajú v parlamente a v rade. Je čas na to, aby sme mali európske politické strany nie ako náhradníkov národných politických strán, ale ako doplnok týchto národných strán, aby tu bola konkurencia a podpora myšlienok a kandidátov. Rozvoj európskych politických strán je kritický pre úspech nadnárodných návrhov, o ktorom bude táto inštitúcia rokovať na budúci mesiac a vyzývam parlament, aby podporil správu pani Janaku s veľkou odvahou a optimizmom budúcej národnej demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz kolega Alfonzi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vytvorenie európskych politických strán je veľký krok vpred, aby sme mali lepšiu európsku demokraciu, schopnú vyjadriť vôľu občanov EÚ. Správa Janaku ide dobrým smerom, je to zjednodušenie, uľahčenie krokov európskych politických strán a s, k ním, s ním spojenými nadáciami. Um, uľahčí sa um, získavanie prostriedkov a implementácia týchto krokov. Sme za to, aby nadácie konali aj mimo územia EÚ. Popri týmto, týchto všeobecných krokoch smerom k európskej demokracie, ktorá bude posilnená, je tu jedno opatrenie, ktoré je opačné. Ide o obmedzenie slobod európskych politických strán. Nariadenie vyžaduje medzi kritériami, aby sa uznala Európska politická strana v členskom štáte, aby táto strana bola zastúpená v národných zhromaždeniach, aby to malo e, legislatívnu právomoc. Toto je špecifikum Korziky, e, je to vlastne od začiatku e, Národná strana 26 hlasov. Um, sme zastúpení v Národnom zhromaždení, ale Francúzsko odmieta dať uh, korzickému zhromaždeniu legislatívne právomoci. Uh, nemôže táto strana profitovať z týchto prostriedkov. To je veľmi poľutovania hodné. Ďakujem, kolega Alfonzi.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 európsky politický život, takže musí byť predmetom spravodlivých pravidel, aby sme sa vyhli zneužívaniu. Nadnárodné štruktúry by mali mať silný dopad na politiku a ja sa obávam, že tu budú zásahy do vnútornej politiky Nemohol by som akceptovať situáciu, kde by Európska politická strana mohla riadiť kampaň e, alebo referendum v mojej krajine. Myslím si napríklad e, referendum o, o vstupe Polska do eurozóny Súhlasím s myšlienkou navýšiť financovanie mm, politických stran o to viac, že v mojej krajine vláda robí škrty v dotáciách národných strán a bráni opozícii, aby e, mala dosah na občianskú spoločnosť. Európska únia je Európou krajín a národov. A teraz kolega van Stup k rokovaciemu poriadku. To, um... Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Povedali ste, že moja modrá kartička prišla neskoro, ale ja som neprišiel neskoro. Keď hovoril pán Dav, už som naznačil, že chcem prehovoriť. Takže nie som si istý, aký je teraz postup, či môžem ukázať modrú kartičku teraz, alebo budeme pokračovať v rozpave. Chcem položiť otázku pánovi Dafovi k tomu, čo povedal, pretože hovoril o nadnárodnom zozname. Uh, Chcem mu položiť otázku k tejto téme. Also wegen wir können, wegen wir können Sie... Áno, otázku môžete položiť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Môj problém s nadnárodnými zoznamami, ktorý spomínal pán Dáv, a e, budeme o tom hovoriť čoskoro, nie je tá skutočnosť, že nadnárodné zoznamy sa vytvoria Samozrejme, že som proti tomu, ale môjim problémom je to, že jedine strany môžu um, ktoré sú, európske politické strany, ktoré sú zastúpené v minimálne siedmých krajinách, tam budú môcť byť. Moja strana hovorí o holandských otázkach a preto um, to nie je naozaj relevantné a týmto vylúčime množstvo strán z nadnárodných zoznamov, ktoré nedosiahujú 25 kresiel. Toto ma veľmi trápi. Je nejaký spôsob, ako by sa táto otázka dala vyriešiť, pretože my sa cítime vyličení touto vecou. Kolega van der ešte E, medziotázka je pol minúty a nie vlastné stanovisko. Takže na budúce vám už nebudem môcť dať slovo na tomto základe. Pán kolega Dav. Návrh, e, ktorý podporujem, spočíva v tom, že nadnárodné zoznamy budú sa budú pokrývať minimálne tretinu členských krajín. To nie je veľa a ak pán Pán Danštop nemôže prilákať kolegov s politickou príslušnosťou zo šiestich e, krajín, tak e, odporúčam, aby preskúmal kredibilitu a platnosť jeho politických názorov. Ďakujem veľmi pekne, kolega Dav. A teraz sem Sente Kart 1,5 minúty. Eh, tak, formand. Eh, lad mig starte med at slå fast, eh, jeg er en stor tilhænger af politiske partier. Ďakujem. Pri vrženec politických stran na národnej úrovni, európskej úrovni a medzinárodnej úrovni. Avšak politická strana je niečo iné a je to oveľa viac než len stranický aparát. Jedna z tých veľkých víziev demokracie v súčasnosti je to, že politické strany e, odrážajú stále menej a menej obyvateľstvo ako celok. To je ten problém a to je aj ten dôvod, prečo politické strany strácajú svojich členov. U nás v Dánsku Máme ešte dotácie, ktoré sme platili stranám, ale ani to nie je garanciou pre prepojenie stranického aparátu vedenia strany a stran- členskej základne. Práve naopak, je tu iné riziko a síce, že tento byrokratický aparát sa jednoducho osamostatní čím viac budú tento, e, tento aparát bude stále nezávislejší od svojej členskej základne. A preto som skeptický voči tejto myšlienke, že by sme mali mať európske politické strany, ktoré sú podporované európskymi peniazmi. Nie, že by som bol proti politickým stranám, ale strany musia rásť zo spodu politicky aj hospodársky, musia ich podporovať ich členovia. A jednoducho tu nie je dostatočná podpora. A toto nie je správna cesta k demokracii, ako aj k budovaniu strán. Teraz jedna minúta, kolega Salafrakos. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som najskôr zablahoželať eh, pani spravodajkyni, pani Džanaku, k jej veľmi dobrej a vyváženej správe rozvoj európskych politických strán v európskej perspektíve je zásadný pre mobilizáciu verejnej mienky v Európskej únii a preto, aby sa vzbudil záujem e, Európanov o účasť na európskej politike. Prežívame obdobie, kedy politika a politické strany um, sú marginalizované, pretože občania EÚ sa cítia bezmocní voči e, politickej situácii ich krajín. V tomto kontexte správa Johna Ku sa snaží zlepšiť situáciu európskych politických strán a ide v zmysle zjednocovania Európy v rámci potrebných reforiem, ktoré vytvoria Európu s občanmi, ktorí budú občanmi rovnocennými a budú mať perspektívy rozvoja v tejto spojenej Európe. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Sinclair. Ďakujem, pán predseda. Už dnes som hovorila o svojom volebnom okrsku East Midlands a o ekonomických ťažkostiach, ktoré zažívajú. E, môžem povedať, že veľmi veľa peňazí vydávame na politikov a týmto krokom by sme vydali ešte viac peňazí na vašej ceste k smerom k veľkému superštátu, pretože vy chcete superštát nazvaný Európska únia, dokonca aj euroskeptici v tomto parlamente sú ochotní e, vymeniť svoje princípy za peniaze. Naozaj to chcete urobiť? Naozaj si chcete kúpiť moc. Ďakujem kolegyňa Sinklerová a teraz pani kolegyňa Medelčeva dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V našej demokracii sú parlamenty, ktoré sú hlasmi občanom a potom sú politické strany a ich nadácie, ktoré sú takými mysliacimi hlavami, ktoré e, presadzujú myšlienky a diskusie. Parlament je motorom demokracie a politické strany sú e, palivom tu v našom parlamente stále oplakávame nezáujem občanov o Európsku únie. Je tu neúčasť na európskych voľbách a Európa e, musí riešiť otázky referendum. Ak chceme skutočnú európsku demokraciu, Musíme sa vážne zaoberať miestom, ktoré chceme udeliť európskym politickým stranám v verejnom priestore, ktorý sa snažíme vybudovať. Už sme urobili veľa s Lisabonskou zmluvou a iniciatívmi, iniciatívami pre európskych občanov. Teraz potrebujeme, aby európske politické strany mali nástroje na plnenie ich ambícií. Ale pozor, ja si nemyslím, že tieto nástroje musia umožniť veľkým stranám, aby sa stali e, hegemonickými. Musíme zabezpečiť to, aby aj malé štruktúry mali prístup k diskusie. To je dôležité, aby sme bojovali s negatívnym obrazom, ktoré tieto politické strany e, e, majú. Myslím si, že posilnenie európskeho verejného priestoru, ktorý sa snažíme vybudovať, znamená, že musíme jasne definovať finančné podmienky a musíme mať transparentnosť v riadení finančných tokov. Tieto kroky musia byť inkluzívne, preto aby sme neprivilegovali veľké strany na úkor malých a naopak. Ďalší bod e, sa týka kontinuity ktorá sú zabezpečené medzi európskou, národnou a regionálnou úrovňou. Európsky štát, ktorý sa snažíme vytvoriť, musí umožniť súlad národnej legislatívy tak, aby všetky úrovne boli e, vzájomne prepojené. Tiež sa musíme podstrieť na to, čo hovorí e, odsek 23 správy, pretože musíme sa zamyslieť nad prepojeniami, ktoré európske strany by mohli nadviazať so zvyškom sveta. Demokratické hodnoty E, musia byť zdieľané s našimi partnermi vo zvyšku sveta, pretože v globalizovanom svete, v ktorom dnes žijeme, politické rozhodnutia musia byť zamerané na riešenie spoločných problémov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz jedna minúta kolega Fajčitis. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia význam a úloha európskych politických strán bola zakotvená v, EU, v Lisabonskej zmluve, eh, v ktorej ide o uplatňovanie efektívnych eh, nástrojov. Našou úlohou je eh, podporiť záujem európskych občanov o európske veci a o proces rozhodovania, ale na to potrebujeme transparentnú reguláciu a financovanie týchto strán tieto strany musia mať rovnaký právny a daňový základ, tak aby európsky občania dobre vedeli pochopiť ich fungovanie. Tiež je dôležité, aby informácie o vnútorných orgánoch týchto e, strán sa zakladali na správnych princípoch, a e, teda princípoch transparentnosti a demokracie. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Tajn. Vážený pán predseda, len, najmenej, len veľmi malo občanov vie, že existujú nadácie európskych politických strán. Sú to len e, zatiaľ nadnárodné organizácie ich e, e vnútroštátnych strán podľa belgického práva. Čo robia? Hovoria o európskych témach, majú stranické dni a sú, sú potrebné k európskym voľbám. Podľa Lisabonskej zmluvy majú pomôcť budovať európsku demokraciu, politický priestor na európskej úrovni. Zajtra tu máme na schválenie iniciatívnu správu, ktorá žiada vytvorenie a reformu právneho základu. Mali by tu byť Európsky štatút a mali by mať Európsku právnu subjektovitu. Liberáli boli za to, aby sa rozlišovalo medzi uznaním ako politickou stranou a nárokom na financovanie. Dôležité je, aby európske strany boli demokratické, čo nie je vždy samozrejmosťou. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Tajn. A teraz pán kolega Fan Orden na minútu. E, názor sa pohybuje jedným smerom v mnohých našich štátoch, ale Európsky parlament si želá plávať opačným smerom. Naši občania si nežiadajú nadnárodných politikov a teraz tento parlament musí vydávať ešte viac verejných prostriedkov, keď naše vnútroštátne vlády musia znižovať svoje výdavky. Hovorím ako predseda New Direction, je to nadácia pre európsku reformu. Podľa mňa je neprijateľné, aby náklady politických nadácií rastli o viac ako 30 každý rok. V roku 2009 6,3 milióna eur sa vydalo a v roku 2012 by sa to malo zdvojnásobiť na 12,3 milióny eur. Niekto by mohol povedať, že keď to namietate, tak potom prečo vaša e, nadácia existuje? Áno, my neakceptujeme to, že by sa prostriedky rozdielovali medzi e, nadácie ostatných politických skupín, pretože by sme takto financovali našich politických protivníkov. My musíme nájsť, pán predseda, spôsob, ako vrátiť peniaze do našich národných základov. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Van Orden. A teraz kolega Šuntis. Zapni sa. Ďakujem, pán predseda. Európska únia, ktorá prechádza hospodárskou krízou, prechádza tiež politickou krízou. Politika, ktorá hnevá občanov, e, politické rozhodnutia ich vzdialujú od účasti na voľbách, e, tak ako to bolo v posledných európskych voľbách. Európske politické strany, ktoré majú politické charakteristiky, by mohli prispieť e, k väčšej aktivite občanov a umožniť im, aby sa viac zúčastňovali rozhodnutí. Čiže ich uznanie, ich financovanie by malo umožniť rozvíjať ich návrhy, ich alternatívy. To je podstata demokracie samotnej, aby teda neboli ovplyvňované Eh, politickými či finančnými depresiami. Je teda potrebné umožniť im fungovať čo najnezávislejšie. Pokiaľ ide o fungovanie strany, je potrebné, aby to bolo založené na vlastných e, úvahách a nie na tom, čo rozhodujú tí, ktorí ju financovajú. Kolega Paška, minút. Vážený pán komisár, správa o uplatňovaní nariadenia o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni vyhodnocuje skúsenosti z uplatňovania tejto právnej normy pri správaní e, politických subjektov so širokou európskou pôsobnosťou

Ďakujem veľmi pekne. Strana Slobody je tu v Európskom parlamente, preto aby hovorila za holandských občanov. My si myslíme, že EÚ neslúži holandským záujmom. My nie sme proti EÚ, ale chceme e, to obmedziť len na ekonomickú spoluprácu. Politická únia je pre nás nepriateľná. Moc má byť na úrovni členských štátov, len tie vedia, čo je najlepšie pre ich občanov. Európske politické strany nepredstavujú pridanú hodnotu hodnotu pre blaho našich občanov ani pre Holand- blaho Holandska. V Lisabonskej zmluve sa hovorí, že politické strany na európskej úrovni prispievajú k vytváraniu európskeho povedemia a k vyjadreniu názorov európskych občanov. Ja si myslím, že to je smiešne, na tom sa možno len zasmiať. Je to smiešne vyhlásenie. Európsky občan nemá záujem o európske strany, nezaujímajú ho. V roku 2004 až 10 milióny eur išli na dotácie európskym politickým stranám. A to boli peniaze danovníkov, ktoré sa e, vyhodili von oknom. Európske strany by mali fungovať bez dotácií. Každá politická strana by to mala dokázať. To je niečo, čo je úplne e, zbytočné. Ďakujem kolega Fandestup a teraz kolega Tusa z Minuta. Otázka alebo tá principiálna otázka tejto správy o financovaní e, politických strán a nadácie je jednotný štatút pre európske politické strany v súlade s európskym právom. Ide o definíciu jednotného modelu pre európske politické strany, ale miešať sa tiež do ich programov a do ich štatútu. Pokiaľ ide o ich e, finančný štatút, e, to, tým riskujeme, že sa otvorí Pandorina skrinka a rozhodnutia sa príjmu mm, tak, že politické strany budú viac kontrolované Európskou úniou a bude tu tlak na ne, aby akceptovali politiku EÚ. To je v protiklade s európskou politikou. Nejde o harmonizáciu situácie na úrovni európskych politických strán, ale sa postaviť proti pohybu a um, iniciatíve európskych občanov, preto sme proti. Financovanie európskych politických strán je zásadné preto, aby sme udržali demokratické hodnoty. Potrebujeme európsky priestor, v ktorom e, politické strany budú aktívne a občania budú v centre Ehm, otázok EÚ. Prijatie právneho štatútu, Európskeho právneho štatútu zlepšuje e, rámec pre európske strany. V Rumunsku existuje e, zákon 334 e, ktorý bol revidovaný v roku 2010 a v európskom priestore existuje diskusia ohľadom financovania kandidátov Ehm, na post starostov, ehm, ktorí môžu byť podporení z štátneho rozpočtu. Strop, ktorý sa dnes navrhuje, predstavuje 11 600 eur pre každého kandidáta. Um, volebná korupcia by sa takto mala eliminovať, ako aj nelegálne financovanie politických strán, pretože tieto strany by mali mať kompetentných kandidátov. Ďakujem. A teraz Kolegyňa Rojc na záver, kečty aj. You, uh, Ďakujem, pán predseda. Táto debata je typická pre všetko to, čo je zlé na agende viac Európy. Pre mňa je prekvapujúce, hrozné vypočuť si, aká je emocionálna táto e, debata, ako je vzdialená od toho, čo zaujíma občanov. Pán Dav správne hovorí, že je tu medzera medzi európskym úrovňou a individuálnymi občanmi, ktorú treba pre, naplniť, ale táto sa nenaplní tým, že budeme mať európske politické strany. A ako povedal iný účastník debate, st- e netreba podporiť strany, aby mohli fungovať. Chcem sa spýtať pána Dafa, či by nemohol ísť za svojimi voličmi cez víkend a, predať, a snažiť sa predať tieto myšlienky občanom, že potrebujú viac peňazí na podporu európskych strán v e, vizavi tých e, opatrení na znižovanie nákladov v Spojenom kráľovstve. Čo povedia ľudia o Lisabone, o tom všetkom, čo prichádza z európskych inštitúcií. Čo si o tom občania myslia? Ďakujem, pani kolegyňa Doc. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Ševčovičovi na záver. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začal by som svoje záverečné poznámky tým, že by som sa poďakoval ešte raz pani Džanaku za jej správu, pretože aj táto správa veľmi jasne ukázala, že tieto veci, na ktoré poukázala v svojej správe, sú legitímne, sú v jadre európskej integrácie a jej demokratického charakteru. Ja si myslím, že táto výmena názorov veľmi jasne ukázala, aká citlivá je táto otázka. A preto by som chcel povedať, že zajtra, keď tento parlament bude hlasovať a schváli tento návrh uznesenia, tak komisia bude rešpektovať e, e, záväzky vyplývajúce z tohto ale ako táto debata ukázala, vidíme, že toto hlasovanie bude veľmi, e, že vypracovať záväzky z tohto hlasovania bude veľmi citlivá, jemná politická práca. Ide o veci, ktoré sú politické a právne veľmi citlivé. Naša prvá predbežná analýza, ktorá hovorí, sa týka štatutu európskych politických strán, ide tým smerom, že samozrejme musíme ešte veľmi pozorne preštudovať právny základ, možnú právnu formu. Ako teraz vidíme, pravdepodobne budeme potrebovať aj samostatné právne akty k týmto veciam, pretože revízia nariadenia 2003 lomeno 2004 jednoducho nebude stačiť pretože tá sa zameriavala na otázku financovania a nie na otázku um, štatútu politických strán. Takže to je ďalší uhol, ktorý musíme prijať uhor pohľadu. Potom tu hovorili viacerí rečníci o, finanč, o zmene finančného nariadenia. Aj tu budeme musieť veľmi pozorne skúmať potreby, ako aj načasovanie a veľmi pozorne sme si vypočuli všetky výzvy v tejto správe, ktorá žiadala väčšiu flexibilitu. Ako, vidíte, ako viete, už sme urobili v 2007 kroky tomto duchu. A samozrejme, že preskúmame máme tieto návrhy veľmi pozorne. Myslím si, že by malo byť veľmi jasné, je to už akokoľvek ťažké, že sa vieme dohodnúť na zmenách a vieme ich už zapracovať do súčasnej revízie nariadenia a vykonávacích predpisov. Samozrejme, parlament je zákonodarca a môže E, hovoriť o týchto otázkach v prebiehajúcom medziinstitucionálnom procese. Takže ďakujem, pán predseda, a tešíme sa na ďalšiu debatu k tejto otázke po schválení uznesenia a po príprave odpovedí komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Ševčovič. A úplne na záver dávam slovo s pani spravodajkyni Janaku. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som skutočne poďakovať pánovi komisárovi za to, čo povedal a za e, prísľuby, ako aj kolegom, ktoré vyjadrili ocenenie mojej správy. Chcela by som povedať, že pokiaľ ide o finančné postupy, politické strany nechcú viac prostriedkov. Pozmenujúci návrh nariadenia 2007 umožnil väčšiu transparentnosť. Potom je legitívne, aby politické strany chceli, aby sa definoval Európsky štatút. Aby tento štatút bol v súlade s európskym právom. To by malo uspokojiť aj európskych občanov. A na záver, pán predseda, vytvorenie ehm, bezpečného a transparentného prostredia pre financovanie politických strán a pre ich fungovanie je demokratickým činom. Musíme vytvoriť strany, ktoré budú aktívne, ktoré dajú občana do centra diania. To im umožní účastniť, zúčastňovať sa viac na demokratickom živote našich krajín a to nám tiež umožní vytvoriť viac Európy. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Čanaku a tým uzatváram túto veľmi zaujímavú debatu. Hlasovanie bude zajtra o 12. A teraz sa dostávame k spoločnej